Šmita, eh, pardon, na miesto pána Mikala Gustafsona do eh, latinskoamerickej delegácie. Sú proti tomu nejaké eh, výhrady? Nie, pán Šolc je týmto menovaný. Potom je tu oprava k textu, ktorý prijal Európsky parlament v článku 216 odsek 4 nariadenia. To, táto oprava platí za prijatú, pokiaľ do 24 hodín čl, e, skupina alebo aspoň 40 poslancov, politická skupina alebo 40 poslancov nepodá proti tomu e, protest. Je to na web stránke Seance Direct a text bude v zápisnici z tejto schôdze zverejnený. Uh, útorok v zmysle článku 74 rokovacieho poriadku parlamentu